Welcome to this meeting. We'll start, uh, uh, and, uh, Vítajte na schôdzi. Začneme. Najskôr by som chcela spomenúť, že máme tlmočenie. Všetky jazyky sú k dispozícii s výnimkou malčiny, chorvačiny a a Gelik. Neskôr sa k nám pripojí skupina návštevníkov z Národného zhromaždenia Nigerijskej federálnej republiky. Je to na úrovni predsedu, predsedov zhromaždení a teda výboru pre legislatívny súlad. Ja ich e, každopádne privítam, keď neskôr prídu. Bod 3 programu. Rada by som dala slovo Jute Steiner, aby nám povedala o návšteve delegácii vo Washingtone v apríli, Juta Steinbrook. Juta, prosím ťa, nejakú spätnú väzbu. Dobré ráno. Ďakujem pekne za možnosť poinformovať o našej ceste delegácie ktorá bola absolvovaná medzi 19. a 21. aprílom. E, ja som viedla túto delegáciu, zastupovala som predsedu Tomasa Hendla. Cieľom bolo spolu s americkými partnermi e, sa rozprávať o otázkach zamestnanosti a sociálnej politiky. Takisto sme sa zaoberali vplyvmi digitalizácie, robotiky, automatizácie a umelej inteligencie na trh práce Okrem toho sme samozrejme diskutovali aj o aktuálnych prácach, aktuálnom vývoji na poli zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci Trumpovej administratívy. Pokiaľ ide o tému digitalizácie a jej dopadov, tak tam boli početné výmeny názorov so zástupcami tohto, tejto oblasti, s medzinárodnými organizáciami, sociálnymi partnermi a think tankmi Osobitne treba vyzdvihnúť pracovné raňajky s profesorom Jozefom Stiglicom, držiteľom Nobelovej ceny za ekonómiu a takisto poradcom pre otázky ekonomiky predchádzajúceho prezidenta. Bolo to veľmi plodné, veľmi zaujímavé, bolo tam veľa styčných ploch, pokiaľ ide o výzvy, ktoré prináša digitalizácia, akým spôsobom mení svet práce, diskusie, ktoré pracovné miesta sa teda miznú a aké nové pracovné miesta budú vznikať a akým spôsobom sa tým e, zmení kvalita práce, pričom sme kladli dôraz na rozdiely medzi Spojenými štátmi a členskými krajinami, medzi EÚ, lebo máme iné normy a štandardy ochrany sociálnej oblasti, takisto pokiaľ ide o spolurozhodovanie alebo spolupôsobenie sociálnych partnerov. A mohla by som naozaj veľmi dlho správať, pretože to boli veľmi intenzívne tri dni ale taká vyčerpávajúca správa, podrobná správa de, tej delegácie je k dispozícii v podkladoch na dnešné zasadnutie. Ďakujem veľmi pekne. Želá si niekto niečo doplniť? Nie. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. A na úvod dám slovo komisii pánovi Zordi Kurelovi. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za možnosť prezentovať tento návrh a konkrétnejšie e, posúdenie vplyvu. Mám prezentáciu, ktorá je už zobrazená na monitore, takže prejdem priamo k veci. Len som stručne vysvetlil, e, čo budem pokrývať v tejto prezentácii. Bude tam prehľad o procese vypracovania, posúdenia vplyvu. Nebudem sa zaoberať tými konkrétnosťami, pretože myslím, že viete, čo to obnáša. A potom, a to je najdôležitejšia časť, prejdeme do tých kľúčových zistení zhodnotenia alebo posúdenia vplyvu v štyroch oblastiach. Dávky v nezamestnanosti, prístup ekonomicky aktívny, neaktívnych občanov k sociálnym dávkam, dlhodobé dávky starostlivosti a potom rodinné prídavky. Čiže najskôr k tomu poslednému vplyvu, potom ten e, ďalší slajd, e, isté logické kroky boli realizované, ktoré mali pomôcť e, komisii a jej útvarom a štruktúrovať prípravu návrhu a umožniť jej vychádzať z dôkazov pri tvorbe politik. Kľúčovým slovom v tomto kontexte je podpora, support, pretože keď hovoríme o takýchto ekonomických, sociálnych a iných dopadoch, nie je to ako v matematike, ako v matematike 2 plus 2 sa rovná 4. E, treba to nastaviť východiskovo tak, aby ste mali potom informovanejšie e, voľby. Samozrejme sú tu všetky integrované, e, teda všetky veci, ktoré sa týkajú integrovaného prístupu, všetky výhody a náklady, ekonomické, sociálne, environmentálne dopady. Je, má široký záber toto hodnotenie vplyvu, všetky iniciatívy s významnými dopadmi, počnúc návrhmi, ktoré definujú politiky až po implementačné opatrenia vykonávacie. Potom sme tu vytvorili nezávislý centralizovaný kontrolný orgán pre kvalitu, regulačný orgán dohľadu. Zabezpečujeme transparentnosť. Ďalšia priesvitka, aký, aký účel má tento návrh? V princípe ide o pokračovanie modernizácií koordinačných pravidiel v oblasti sociálnej politiky, sociálneho zabezpečenia EÚ a sú dôležité, pretože majú umožňovať e, slobodu pohybu. Je teda dôležité, keď zamestnanec alebo občan e, odchádza z jednej krajiny do druhej, že má zachované svoje právo na slobodu pohybu, to je základná vec, ale keď tieto osoby e, cestujú po Únii alebo sa presúvajú a prichádzajú o nároky na sociálne zabezpečenie, napriek tomu, že to nebolo riešené v rámci zmluvy, tak prakticky tom ohľade prichádzajú o tieto práva? Aké sú tie pravidla tej, tej koordinácie alebo modernizácie? Najskôr musíme e, ubez, zabezpečiť výkon e, občianských práv, práv občanov, zabezpečiť právnu jednoznačnosť, takisto zabezpečiť spravodlivé a rovnaké rovnoprávne distribu- distribuovanie finančnej záťaže a v rámci tejto komplikovanej oblasti kazuistickej e, podporovať čo najväčšiu možnú jednoducho z administratívy a vykonateľnosť pravidiel. Prechádzame na ďalší slajd. Proces vypracovania posúdenia vplyvu. Je tu viacero dokumentov, ktoré boli predložené. Viem, že prvá kritika, ktorá pôjde na našu adresu, je, že posúdenie vplyvu je veľmi dlhé a tým pádom sa ťažšie v ňom orientuje, ťažšie čitateľné, ale nakoľko pokrývame veľkú oblasť, veľa aspektov, bolo ťažké to úplne skrátiť. Každopádne je tam aj manželský sumár, manželské zhrnutie tohto návrhu, ktoré je k dispozícii vo všetkých jazykoch. A takisto sme zverejnili pozitívne, pozitívne stanovisko e, tohto orgánu, toho nezávislého orgánu, ktorý bol zriadený, ako som už predtým spomínal. Metodika posúdenia vplyvu. E, to sa deje v rámci troch fáz. Najskôr prebehla analýza hospodárskych a sociálnych dopadov v porovnaní e, s tými východiskami, to je tá súčasná situácia, potom je to analýza ďalších e, dopadov, e, veci, ktoré sa týkajú sprenevery, zneužívania regulačných nákladov a takisto spravodlivej delby sa o tie ťarchy a takisto je tu celkové posúdenie účinnosti pri dosahovaní konkrétnych cieľov. Opäť máme tu dve úrovne analýzy, ktoré potom dávame dohromady v rámci tej tretej úrovne. E, zdroje, ktoré sme používali, tie sú veľmi rozmanité Niektoré sú celoeurópske e, zdroje, napríklad Labor Force Survey, ďalej správa o starnutí, alebo euro, e, teda data bázy Eurostatu. Nie je to jedinečné, ale je to veľmi špecifické z pohľadu tejto oblasti sociálneho zabezpečenia, kde EÚ nechce harmonizovať, ale koordinovať. E, tam sme zozbierovali údaje a veľmi úzko spolupracovali s expertami členských štátov v rámci administratívneho výboru pre koordináciu sociálneho zabezpečenia dôležité údaje, ktoré sme analyzovali, dôležitá sada dát, nepochádza teda z EU, by som povedal, ale skôr z národných zdrojov. A potom e, nad rámec e, tých znalostí a know-how e, predstaviteľ komisie sme mali možnosť využiť aj odborné znalosti súkromného sektora, Deloitte, Sesko a tak ďalej. Veľa vstupov, ktoré boli veľmi užitočné. Takisto, a to bola súčasť toho procesu posúdenia vplyvu viaceré konzultácie boli realizované, kde sme konzultovali už niekoľko rokov expertov z úrovne členských štátov e, v rámci tohto administratívneho výboru. Mali sme špeciálne osobitné stretnutie so sociálnymi partnermi v júni 2015. Takisto sme mali dedikované stretnutie s mimovládnym sektorom a potom sme mali aj dve konzultácie, verejné konzultácie online v roku 2013 a 2015. Teraz prejdem k jadru toho návrhu. Prvý aspekt sa týka dávok nezamestnanosti. Ako viete, súčasná situácia je taká, že keď sa uchádzate o prácu, tak ako občan e, môžete získavať alebo poberať e, tie dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte počas obdobia mesia- troch mesiacov s možným predlžením na 6 mesiacov. Toto má umožniť uchádzačovi o prácu nájsť si nejaké pracovné miesto v inom členskom štáte a byť pritom istým spôsobom krytý. Tá krajina, ktorá exportuje takéto výdavky, e, pardon, takéto dávky, tak môže si vyžiadať od hostiteľskej krajiny isté podklady na to, aby sa ubezpečila, že tento konkrétny uchádzač skutočne hľadá prácu. Máme niektoré číselné údaje vidíme, že v rámci toho východiskového scenáru e, je 27 tisíc nezamestnaných osôb, ktoré si prenieslo svoje dávky v nezamestnanosti v roku 2013-2014, čo predstavuje len 0,1 z celkového počtu nezamestnaných ľudí. Ďalej sme sa pozerali na viaceré možnosti, ktoré vidíte zhrnuté v tejto tabulke. E, samozrejme, prvý scenár je ten východiskový základný, druhý scenár, to je možnosť 1, alternatíva 1, tým je predlžiť obdobie vývozu alebo teda uplatnenia si takýchto dávok na minimálne obdobie 6 mesiacov a potom sú ďalšie prolongácie a ďalej tam e, v možnosti 2 uvažovať o rozšírení obdobia prenosu takýchto dávok počas celého trvania tohto nároku. Takéhoto nároku. Na to sme sa teda pozerali, zaoberali sa tým a dospeli sme k záveru, že najlepším spôsobom najlepšia alternatíva je navrhnúť rozšírenie obdobia na prenos takých, takýchto dávok alebo prevod e, z troch na 6 mesiacov. A to sme dali aj do toho návrhu, ktorý sme predložili. E, druhý aspekt, ktorý súvisí s dávkami nezamestnanosti, e, ten sa týka tzv. agregácie agregácia alebo spočítavanie e, je technický termín veľmi dôležitý. To znamená, že osoba, ktorá pracovala vo viacerých členských štátoch, e, môže požadovať to, aby obdobia poistenia v predchádzajúcom členskom štáte boli zohľadnené pri posúďovaní toho, či splňajú alebo nesplňajú kvalifikačné obdobie na vyplatenie nároku. Napríklad, keď niekto pracoval v krajine A a na to, aby ste mali právo v dávke, na dávku v nezamestnanosti, museli ste pracovať minimálne 24 mesiacov neprerušenie. Ak osoba pracovala v nejakom inom členskom štáte 18 mesiacov a potom príde do toho nového členského štátu a bude tam 8 mesiacov, na posúdenie toho, či táto osoba má právo na dávky v nezamestnanosti, nemusíte zohľadňovať len 8 posledných mesiacov v zamestnanosti v krajine pobytu a práce, musíte zohľadniť aj tých 18 mesiacov, ktoré boli priznané v inom členskom štáte. To nazývame agregácia alebo spočítavanie. Súčasná situácia je teda taká, že súčasné pravidla nešpecifikujú minimálne obdobie predchádzajúceho zamestnaneckého vzťahu v novom členskom štáte. To znamená, niekto, kto pracoval v mojom príklade 25 e, mesiacov povedzme v členskom štáte, ak táto osoba príde do nového členského štátu a bude tam pracovať jeden deň, tak získa nárok na dávky v rámci tohto nového členského štátu z toho vyplynuli isté problémy, ktoré sme riešili. Teraz niekoľko číselných údajov k tomuto. E, v Európe e, máme prípady takéto agregácie alebo spočítavania tých období, e, to znamená ľudia, ktorí sa presunuli alebo požiadali takéto spočítavanie, tých bolo asi 24 tisíc prípadov, 41% z nich pracovalo menej ako 3 mesiace v hostiteľskom členskom štáte, teda v novom Zaoberali sme sa rozdielnymi scenármi v rámci tohto a prvá alternatíva sa týkala formalizovania tej existujúcej situácie, teda si, teda tá agregácia alebo to spočítavanie začína po jednom dni zamestnan- nového zamestnaneckého vzťahu. Druhá možnosť, zavedenie minimálneho obdobia poistenia, trvanie jedného mesiaca v novom členskom štáte. Posledná možnosť, zavedenie takéhoto minimálneho obdobia poistenia, avšak pri jeho predlžení až na tri mesiace. Posudzovali sme tieto alternatívy a dospeli sme k záveru, a to sme aj predložili v našom návrhu, že najlepšia možnosť e, by bolo zavedenie minimálneho obdobia poistného krytia v trvaní troch mesiacov. To sme spravili, pokiaľ ide o to e, spočítavanie tých období alebo agregáciu. A pokiaľ ide o dávky nezamestnosti, tretia vec, e, je tu otázka tých pohraničných zamestnancov, ktorí tam prechádzajú cez hranice. V súčasnosti e, títo pracovníci musia si narokovať e, dávky nezamestnanosti v štáte pobytu, tam, kde žijú, a tie náklady e, na takéto dávky sú preplácané v štáte, kde je realizovaný pracovný pomer. Pretože tam bola predložená aj tá žiadosť. Taká je situácia v súčasnosti. S odpovedným členským štátom je členský štát pobytu. Máme aj k tomuto nejaké údaje číselné, čiže je tu počet takýchto zahraničných cezhraničných pracovníkov, e, takmer 800 tisíc. A cezhraniční pracovníci, ktorí pracujú viac ako 12 mesiacov, majú pracovný pomer v trvaní viac ako 12 mesiacov, ich takmer milión. Tu sme sa tiež zaoberali rôznymi alternatívami a e, zadefinovali sme 6 možností. E, prvá, ten cezhraničný pracovník si zvolí miesto, kde chce ten nárok zniesť. Druhá možnosť je, že štát posledné aktivity alebo zamestnaneckého pomeru zaplatí tú dávku a tento zamestnanec e, sa tam aj registruje. Lebo my vieme, že právo mnohých členských štátov existuje podmienka pre poberanie takýchto dávok nezamestnanosti a to nie je len e, trvanie predchádzajúceho obdobia nároku, ale samozrejme aj skutočnosť, že musia aktívne sa uchádzať o pracovné miesto alebo hľadať prácu a to je podmienka registrácie. Potom možnosti 3, a to je možnosť, ktorú sme si zvolili, máme taký návrh, ktorý hovorí o tom, že krajina posledného zamestnaneckého pomeru vzťahu v aktivity nejakej zárobkovej platí eh, tento, túto dávku len po odpracovaní dostatočného časového obdobia, minimálne 12 mesiacov v tomto členskom štáte, čiže potom štát výkonu práce sa stáva zodpovedným a nie je to krajina pobytu. Eh, myslím, že troška meškáme. Teraz veľmi rýchle prejdeme k ďalšej kapitole a tým je prístup E, ekonomicky neaktívnych občanov s sociálnym dávkam. Je brief, Tu budem mm, stručný, lebo inak to nestihnem. Tu sme vychádzali z judikatúry Európskeho súdneho dvora a podľa súčasných pravidiel limit na prístup k sociálnym dávkam e, hospodársky neaktívnych občanov a sme kodifikovali judikatúru Európskeho súdneho dvora. Tu tieto Skypy vynechám. Potom sme sa zaoberali treťou kapitolou, to sú dávky pri dlhodobej starostlivosti. Tu existujú rôzne dávky, pretože naše spoločnosti starnú. Dnes je taká situácia, že tieto dávky nie sú tak e, e, veľmi vyšpecifikované a sú uvádzané ako dávky v chorobe. A tuto jasne uvádzame ako novú kapitolu, ktorá by presne špecifikovala, čo sú dávky pri dlhodobej starostlivosti, aby sa s nimi zaobchádzalo takýmto spôsobom, ale v zásade by išlo o dávky v chorobe, o nemocensku. Len by sme vyšpecifikovali, o čo ide v tomto prípade hospodársky nečinných občanov. Teraz posledná dávka, to sú, kapitola, to sú posl- rôzne rodinné dávky. Tu sme nenavrhli indexáciu týchto dávok a navrhli sme aktualizáciu detských prídavkov. Vnímame to ako individuálne právo rodiča a členské štáty majú možnosť platiť ich v celej výške obidvom pracujúcim rodičom. To záleží na tom, aká je situácia v tom ktorom štáte. Takže sme sa pozerali na základný scenár, máme tu údaje od členských štátov, vidíme tu veľmi veľké množstvo peňazí vydávané na rodinné dávky. Je to takmer 1 miliarda, ale je to menej ako 1% celkových dávok na rodine, peňazí na rodinné dávky v hotovosti v EU 28 Niektoré tieto údaje sú pomerne vysoké, ale keď ich porovnávame s celkovými výdavkami na sociálne zabezpečenie v EÚ, tak ich výška nie je taká vysoká. Čo sme urobili potom? Pozreli sme sa na rôzne návrhy a hovoríme tu o indexácii, o dvoch rôznych možnostiach aj o možnosti zníženia a prišli sme k záveru, že nepotrebujeme indexáciu a potom v tých ostatných častiach návrhu sme uvažovali o ďalších pravidlách, ktoré by sa týkali Ehm, dávok naviazaných na výšku platu a potom aj ehm, sa zaoberáme dávkami, ktoré sú voliteľné. Takto vyzerajú tieto štyri kapitoly. V niektorých navrhujeme významné zmeny aby boli v súcade so sociologickou realitou našich spoločností a inde sme len vyjasnili pravidlá, aby boli realizovateľnejšie. Takže ospravedlňujem sa za to, že som hovoril prírýchlo a za to, že som hovoril dlhšie. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujeme veľmi pekne. A teraz dám slovo pani Maniaky Gríva z EPRS, z výskumného odboru Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za to, že môžem dnes prezentovať našu prácu. Najprv uvediem e, prácu ex ante posúdenia a uvediem, ako postupujeme a potom vám poviem, aké sme identifikovali silné a slabé stránky v návrhu komisie. V tomto kontexte Chceme najprv oceniť veľké úsilie komisie na tomto texte. Je to 2000 strán. Je to úplne najkomplexnejšie, najdlhšie posúdenie vplyvu, aké som doteraz videla. Takže my sme sa najmä zaoberali kvalitou posúdenia e, dopadu a potom sme robili ďalšie posúdenie vplyvu na základe žiadosti výborov parlamentu. aby sme pomohli poslancom pri snahe o lepšiu legislatívu a informované rozhodnutia a súčasne chceme posilniť kapacitu preskúmania exekutívov. Myslím si, že všetci ste už dostali naše prvotné posúdenie tohto posúdenia vplyvu. Rozoslali sme ho interne po parlamente. Kriticky sme analyzovali metodiku použitú v posúdení vplyvu komisie. Ďalej by som chcela zdôrazniť, že my neposudzujeme samotný vecný obsah návrhu, skôr posudzujeme kvalitu posúdenia vplyvu a to, do akej miery e, je v súlade s internými predpismi komisie z roku 2015 pre vypracovanie takéhoto posúdenia vplyvu. Samozrejme, výbory môžu požiadať ešte o ďalšie naše služby, podrobnejšiu analýzu, doplňujúce posúdenie vplyvu alebo nejaké posúdenie vplyvu významných zmien. Tieto pravidlá sú uvedené v príručke o posúdeniach vplyvu a to prijala v decembri 2013 konferencia predsedov. Momentálne tento materiál prechádza revíziou, pretože sa prijala interinstitucionálna dohoda o lepšej legislatíve. pri našom prvotnom posúdení sa snažíme uviesť najprv pozadie a spôsob uvažovania, ktorým sa riadi takáto iniciatíva a snažíme sa aj posúdiť, ako návrh rieši sedem otázok, na ktoré má takéto posúdenie vplyvo odpovedať podľa zásad lepšej legislatívy. Poprvé, čo je problémom a aký je veľký, prečo má EU konať, čo sú ciele iniciatívy, aké alternatívy možno uplatniť na riešenie problému, aké sú sociálne politické dopady politic- jednotlých politík, ako vyzerá porovnanie týchto možností a ako sa monitoruje a hodnotí dopad. Zaoberáme sa aj koherentnosťou a konzistentnosťou uplatňovanej metodiky Napríklad skúmame logickú koherentnosť predložených e, argumentov a analizujeme aj e, príčinu a dôsledok. Taktiež posudzujeme kvalitu údajov, ktoré sa používajú, ako aj výskum uskutočnený na posúdenie vplyvu. Ďalej sa zaoberáme tým, či boli konzultované zainteresované strany, napríklad bola 12-týždňová povinná otvorená verejná diskusia. Úroveň e, v akej miere sa potom zohľadnili pripomienky interných oponentov. Chceme podmáhať parlamentným výborom formou objektívnej analýzy tým, že sa snažíme dokázať, či argumenty uvedené v návrhu sú silné, opodstatnené. Avšak, ako som povedala, my ne, sa nezaoberáme tými vecnými aspektami alebo politickými úvahami. Teraz konkrétne táto, tento návrh. Navrhované zmeny, ako už povedal môj predrečník, sa týkajú štyroch zmien dávky v nezamestnanosti pri dlhodobej starostlivosti, prístup k dávkam e, pre nečinných občanov a rodinné dávky, Celkové môžeme povedať, že toto posúdenie vplyvu predstavuje robustnú základňu, na základe ktorej možno zmeniť súčasný rámec v oblasti sociálneho zabezpečenia a koordinácie. Uvádza konkrétne problémy vo všetkých týchto štyroch oblastiach a vysvetľuje aj, čím sú spôsobené. Komisia vysvetľuje súčasné ekonomické, sociálne trendy vo voľnom pohybe osôb v EÚ a opakuje, že dôkazy naznačujú, že e, je veľmi nízke riziko sociálneho turizmu, sociálnej turistiky sú tu uvedené problémy, ktoré lepšie umožnia pochopiť, o čo ide, napríklad nedostatok transparentnosti a právnej istoty pre občanov a inštitúcie, nerovnaké zaobchádzanie medzi občanmi v porovnateľnej situácii a nevyrovnané rozmiestnenie finančnej záťaže. Komisia pripravila veľmi dobrý rozsah možností na riešenie uvedených problémov vo všetkých štyroch oblastiach. Sú tu vždy uvedené aspoň dve ďalšie politické možnosti okrem základnej. Celkové je tu 33 alterna- možnosti. Ďalej sa tu posudzujú ekonomické, sociálne a regulačné dôsledky každej možnosti voľby politiky. tu môžeme povedať, že komisia konštatuje, že väčšina navrhovaných opatrení má pozitívny alebo žiaden sociálny dopad a nemá ani nejaký veľký finančný dopad, okrem tej, ktorá sa týka mm, dávok nezamestnanosti pre pohraničných pracovníkov. To by viedlo k narastu 6 celkových nákladov pre dávky v nezamestnanosti. Analizuje sa tu, tu ďalšie dôsledky spojené s každou možností, najmä regulačné náklady, riziko podvodu a zneužitia, ako aj spravodlivé zdieľanie záťaže medzi členskými štátmi. Celkové regulačné náklady sú uvádzané ako nevýznamné pri, pri zvolených možnostiach. Potom je tu uvedený veľký počet externých štúdí, šesť štúdí, ktoré podporujú túto štúdiu v oblasti dávok nezamestnanosti rodinných dávok a tri ďalšie štúdie sa týkajú dlhodobej starostlivosti a dávok nezamestnanosti. Ďalej tu máme štúdie e, nezávislých expertov v oblasti voľného pohybu pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia Fresco. Tie boli vypracované v júni 2015. V celom texte komisia hovorí o tvorenie o svojich východiskách a dátových obmedzeniach a Uskutočnili sa aj rôzne konzultácie so zainteresovanými stranami, dve verejné online konzultácie 2012-2013 o dlhodobej starostlivosti a nedáv- dávkach nezamestnanosti a druhá v roku 2015 o koordinácii rodinných dávok, dávok nezamestnanosti a vyslaných pracovníkov. Sociálni partnery boli konzultácie akceptovaný v rámci poradného výrobu pre koordináciu sociálnych systémov v oktobri 2015, ako aj počas hearingu v júni 2015. Mimovládne organizácie boli tiež zapojené do konzultácií v júni 2015. Konzultácie členských štátov boli veľmi dôsledné E, buď už v rámci administratívnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho e, zabezpečenia, ako aj na základe rôznych dotazníkov. Teraz, čo sú slabé miesta v tomto posúdení vplyvu? Napriek tomu veľké, veľkej konzultácii zainteresovaných strán zdá sa, že podpora E, zainteresovaných strán nie je taká zrejma pre zvolené možnosti a názor administratívnej komisie pre systému sociálneho zabezpečenia e, je v texte viac zdôraznený než názory iných. Napríklad sa tu neuvádzajú možnosti e, alebo preferencie pre horizontálne či základné možnosti. Dve možnosti nemali vôbec formálnu konzultáciu. To sú trojka v e, dávkach e, v nezamestnanosti pre cezhraničných pracovníkov, ako aj horizontálna otázka týkajúca sa koordinácie detských prídavkov. Tieto možnosti boli vypracované ako odpoveď na feedback z členských štátov v administratívnej komisii. Ako som povedal, zdá sa, že členské štáty boli konzultované dôslednejšie v porovnaní s ostatnými zainteresovanými stranami a my si myslíme, že vzhľadom na to, ako má administratívny výbor a akú úlohu tu zohráva pri vypracovaní jednotlivých možností, aký feedback dal, bolo by bývalo užitočné, keby sme mali viac informácií dostupných o jeho práci aj verejne. Hlavné závery z stretnutia z roku 2016 tohto výboru boli len nedávno natiahnuté na webovú stránku komisie. Ďalšia vec, ktorú sme zistili, je, že tá väzba medzi týmto návrhom a smernicou o vysielaní pracovníkov nie je jasne sformulované v posúdení vplyvu komisie Komisia vysvetľuje, že niektoré návrhy podľa koordinačných pravidiel v súvislosti s vyslanými pracovníkmi sú mimo rozsahu pôsobnosti tohto posúdenia vplyvu vzhľadom na ich technický charakter. Ale vzhľadom na to, že sú tu určité potenciálne väzby, myslíme si, že komisia mohla uviezť viac informácií. Ako už pán Korlov povedal, vidíme tu veľmi rigorózny prístup komisie toto posúdenie vplyvu je veľmi dlhé, vôbec neuľahčuje posudzovanie problematiky. Základný text má 180 strán, to je viac tých 34, ako tých 30-40 strán, ktoré odporúčajú zásady a 26 príloh, to je celkové 2000 strán. Na záver, podľa nás toto posúdenie vplyvu predstavuje zdravý základ, z ktorého možno vychádzať pri zmene súčasného rámca koordinácie sociálneho zabezpečenia. Záverečný text zaintegroval pripomienky a odporúčania regulačného revízneho výboru a jeho druhého stanoviska sú to však určité prvky, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Napríklad tá skutočnosť, že podpora zainteresovaných stránok mohla byť pri všetkých možnostiach viditeľná a tá väzba so smernicou vysielanie pracovníkov nie je vôbec zrejma v tomto posúdení vplyvu. A napokon práca správnej komisie, správneho výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia by mohla byť lepšia, tá transparentnosť ich práce mohla byť lepšia. Podrobnejšie informácie nájdete aj na našom pôvodnom posúdení. Tam sú aj ďalšie aspekty, ktoré by vás mohli zaujímať. A ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za tento veľmi um, dôskladný úvod. A teraz spravodajci. Pozrieme sa, kto je tu. A pr- e, tieňoví spravodajci dostanú dve minúty. A začneme s pánom Balažom. Oui, excusez, euh, mon... Prepáčte, že som sa omeškal. Mm, poznal som ale kom prezentáciu komisie. Ak e, mi rozumiete, dosť ťažko sa dostáva teraz do Bruselu. Pokiaľ ide o prezentáciu štúdie dopadovej, mám dve e, otázky, aby to nebolo dlhé. Poprvé, e, vo vašej štúdii sa ukázalo, že 55 nezamestnaných e, nájdú zamestnanie po 12 mesiacoch a 75 po 24 mesiacoch. Pokiaľ ide o ten export tých práv na dávky v nezamestnanosti, tak dnes prechádzame z troch e, na 6 mesiacov. To je určitý pokrok, dá sa povedať, oproti tomu, čo navrhuje komisia, ale otázka znie, nestačí, stačí to? Tá, e, ten celkový počet, e, keď niekto pracoval a nájde zamestnanie po 12 po 55% nie je tu nejaký e, handicap pre týchto 6 mesiacov, keď vidíme, že inde existuje čoraz silnejšia kontrola nezamestnaných, aby sa zabezpečilo, aby hľadali aktívne. Nemohli by sme byť e, vyváženejší u tých dvoch e, elementov. Tu by som rád poznal názor tvorcov štúdie. Druhá otázka sa týka E, vysielania pracovníkov. E, s kolegyňou Steven som bol v pondelok v Polsku. Diskutovali sme o, o e, problematike vysielania pracovníkov. Tu je otázka silnej konvergencie. Dnes treba modernizovať informatičný systém. Existuje systém, je to ESSE e, je to platforma, ktorá neúspela, e, nie, nie je hotová. Nebolo by lepšie vytvoriť k tejto platforme nejaký balíček, digitalizácia údajov, čo by šlo smerom k profesionálnej e, digitálnej karte. Tým pánom by sa mohli sledovať e, e, p, práva, sociálne práva. Napríklad, nebolo by toto cesta správnym smerom? Ďakujeme teraz pán Šulce. Ďakujem. A ďakujem i za dnes e, podané informácie. Prvá otázka, tá, tá dopadová štúdia komisie smeruje k takému na dôkazoch založenom postupe, ktorý sa opiera o čísla. Súčasne však vidím, že čísla neboli k dispozícii a ako ste popísali, využívali sa treba z rozhovory, e, či kvalitatívne rozhovory e, v členských krajinách. Preto otázka, aké ťažké bolo pre vás vytvoriť spolahlivý súbor e, údajov, do akej miery ste museli pozmeniť svoje metódy. Pokiaľ ide o rodinné dávky, to ste pomenovali pri tej prezentácii hovorili ste so 17 členskými krajinami, lebo teda len 17 vám dalo údaje k dispozícii, ale tá únia, pokiaľ vieme, trošku väčšia ako 17 krajín. Prečo ste zo všetkých krajín nemohli mať údaje? Možno, že by to bolo viedlo k inému, trošku inému výsledku. Tretia otázka, či by bolo právne možné e, indexovanie e, prídavkov na deti, aj e, poukaz na právne e, problémy. Tu si kladiem otázku, či sa komisia riadila len hospodárskymi a ekonomickými otázkami a kvôli nedostatku času otázka ako vlastne vnímate ako definíciu rodinné dávky, pretože tento výraz je v rôznych členských krajinách rôzne vykladaný. Toľko v stručnosti. Ďakujeme teraz pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať komisii za veľmi dobré vysvetlenie koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Mám konkrétnu otázku. Pán Delurse, v, v dokumentoch uviedla, e, že tu chýba väzba na vysielanie. Už je teraz zabezpečené tlmočenie do angličtiny? Začnem znovu. Takže sa chcem poďakovať komisii za veľmi zaujímavé a rozšírené vysvetlenie koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Mám konkrétnu otázku na komisiu. Vo viacerých e, dokumentoch sa uvádza možnosť väzby na vysielanie pracovníkov. Keď príjmajúci štát má predložený falošný dokument, tak nemôže s tým už veľa urobiť pokiaľ ide o tento dokument, e, nemôže s ním e, tak pracovať, aby jasne dokázal, že ide o podvod. Musí najprv e, prejsť veľmi zložitými procesmi, ktoré sú veľmi neefektívne, aby dokázal falošnosť tohto dokumentu. To je zdrojom frustrácie v členských štátoch, pretože existujú aj rôzne existujú aj rôzne rozsudky súdneho dvora, ktoré sa týmto zaoberajú. Proste musí byť jasné, že členské štáty sú už e, tak nahnevané, že pohár pretiekol. Potrebujeme jasné postupy. Potrebujeme tam mať také postupy, ktoré sú precízne, presné. V týchto návrhoch štát prijímania je e, ale stále viazaný rôznymi ustanoveniami, ktoré sa viažú na konkrétne doklady predložené osobami. Treba jasne uviezť definíciu podvodu. Tu sa hovorí o sporoch s, s zákonmi členského štátu. To treba tiež vysvetliť. Okrem toho som za to, aby sme mali trojmesačnú lehotu keď niekto môže, aby mohol na to, aby mohol niekto prijímať podporu nezamestnanosti v príjímacom štáte. Je to veľmi dôležité preto, aby sme mali rovnaké podmienky pre voľný pohyb pracovníkov. Z týchto dôvodov sme aj proti predlženiu vyvážateľnosti sociálnych dávok z troch mesiacov na 6 mesiacov. Toľko k veci zatiaľ. Thank you. And now I want to uh, Ďakujeme. Teraz by som rada uvítala predstaviteľov nigerského parlamentu, ktorí študujú hm, našu prácu. Vítajte. We have a discussion right now. Diskutujeme pre vašu informáciu o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ čo je veľká téma, veľmi eh, blízka srdcu našich členov. Teraz má slovo pani Harkin. Ďakujem a ďakujem za túto prezentáciu. Za pár otázok. Povedali ste nám, že keď sa pozrieme na rôzne scenáre a opcie, <clears throat> kde ste hovorili o tom nepozerať sa na indexáciu dávok pre deti, a pohľad na všeobecné výdavky v EÚ. Ja sa chcem spýtať, pozreli ste sa na jednotlivé členské krajiny a na to, ako dopady na rozpočet týchto členských krajín e, vyzerá. A máte o tom informácie, ak nie, prečo? To je moja prvá otázka. Druhá potom, povedali ste nám, že keď sa pozrieme IEA, e podpora a aktérov nie je rovnaká pre všetky z obcie. Moja otázka je jasné, že e, sú tu i iné skupiny, ktoré majú vklad do, do tohto, že nie sú najväčšou skupinou práve. A potom ste tiež hovorili o prepojení e, s vysielaním pracovníkov a že prepojenie nie je evidentné. Čo sa malo urobiť, čo chýba, ak e, je moja otázka. A posledná otázka, súhlasím so spravodajcom, keď hovorí o potrebe individuálnej karty sociálneho zabezpečenia, aby to bolo transparentné, zabránilo sa e, falšovaniu, teda e-card, je otázka, ktorá sa takisto e, načetla, Len sa pridávam teda k týmto otázkam. Ďakujem, pani Cimer. Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za túto štúdiu komisie, ale aj za vyjasnenie a briefing zo strany výskumného centra parlamentu. A moja prvá otázka smeruje k tomu, ako vyzerajú reakcie a, a hodnotenia. Sú tu od sociálnych e, poisťovní v Nemecku. Je tu obava, že zavedenie takéto samostatnej kapitoly e, k, k, k dávkam opatrovateľským, že by to mohlo viesť e, k väčším dávkam a k ťažkostiam pri e, prístupe k dávkam. Ako to vy vnímate? Brali ste to do úvahy? Aká je vaša reakcia? Po druhé potom výskumné centrum medzi iným skonštatovalo, že, že princíp subsidiarity a proporcionality nie sú obmedzené týmto návrhom, ale poukázali ste tiež na to, že francúzsky senát vyhlásil, že sa domnieva, že pravidla subsidiarity sa tu e, poškodia. Dá sa to nejak zhodnotiť? Preverilo sa to, zavrhlo sa to. A po tretie, iná téma. E, Výňatie e, mobilných e, európskych občanov, ktorí nie, nie sú zárobkovo činní, ako to súvisí, s, ako sa zamýšľa nad e, ľuďmi, ktorí v príslušných krajinách žijú v podmienkách chudoby. Neobávate sa, že tu bude nárast e, bezdomovcov a potom ako to vyzerá so situáciou Rómov. Ako sa to môže na ich situácii odzrkadliť. Súhlasím s kolegom Balasom, e, pokiaľ ide o lehota 6 mesiacov, ja by som to spochybnila. Prevedli ste, aké negatívne dopady by to mohlo mať, či to bude dodatočné zaťaženie, v akej forme, keď obcie E, keď by vstúpila do platnosti opcia, že e, vyplácanie dávok v nezamestnaní e, by sa využilo pre celé obdobie nielen tých 6 mesiacov. Ďakujem. Ďakujeme, pani Lambert. I, thank you, and I... Ďakujem, nadviažem na mnohé body, ktoré už povedali predrečníci. Jeden z nich sa týka v súvislosti dopadovej štúdie eh, a komentárov zainteresovaných. Či už to boli konkrétne komentáre týkajúce sa eh, otázky eh, rozsahu pôsobnosti, pokiaľ ide o zárobku, alebo teda ekonomicky nečinných, ten posun od terajšej situácie mám na mysli. Vzhľadom na to, čo teraz vnímame v rozprávach týkajúcich sa práv európskych občanov cezhranične sú v kontexte Brexitu. Teraz ľudia chápu, aké je to zložité. Otázka, či je tu pocit, že e, niektoré rozsudky súdneho dvoru, než že by sa akceptovali, by mali byť e, spochybnené a vlastne, e, aby sa mali zaviesť e, iné pravidlá. Vidíme tu množstvo ľudí totiž teraz, ktorí sú v prechodných ťažkostiach e, ľudia, ktorí boli deportovaní do pôvodných krajín, pôvodu teda v EÚ. Tí mnohí, ktorí sú e, čelia riziku deportácie. Či sú to prípady, tieto e, rozsudky súdneho dvoru by sa mali možno vnímať kritickejším okom Ďalej, pokiaľ ide o komentáre, aké, aké boli komentáre k tomuto? Mám aj otázku k našemu výskumnému centru. Keď hovoríte o... Chápeme, keď chcete dať prednosť členským krajinám, ale chýbali niektorí, niektoré odpovede niektorých zainteresovaných či podľa vás niektoré hlasy neboli vypočuté, hoci mali byť, alebo e, je to možno otázka, alebo príčina toho, že ľudia to považujú za pritechnické a nereagujú. Toto je tá stránka. Boli tu určité sektory, ktoré podľa vás mali byť vypočuté. A pokiaľ ide ďalej o čísla dodané členskými krajinami, už tak e, keďže som sa zaoberal touto otázkou 18 rokov, viem, že to vždy bol problém E, členské krajiny často nemajú presné čísla. E, to, čo tu vidíme v 8.3, je problém, na ktorý sa treba pozrieť e, v zmysle našich predpisov o štatistikách. Či tu je dobrá báza pre budúcnosť, že každý krát sa sťažujeme pri pohľade na to na nedostatky štatistiky. Možno sú tu politické dôvody, prečo tie členské krajiny nechcú dať čísla, lebo by to e, rozpor, bolo v rozpore s tým, čo argumentujú, že je situáciou v ich krajine. Mali by sme sa teda možno zaverať na niečo, e, či, e, aby tá teda členské krajiny dodávali informácie na rovnakej báze. Teraz pán Malan, ktorý predstavuje pána ENF a zastupuje pána Martana. Chcem zas e, pána Malana, ktorý je v Moskve. Ja by som chcel poďakovať a poblahoželať komisie za túto dopadovú štúdiu, rovnako tiež našemu e, výskumnému centru za prvú, e, prvé posúdenie. Tieto informácie nám vyjasňujú, aké sú výzvy tejto koordinácie režimov sociálneho zabezpečenia. Ďakujem. Get... Ďakujem pekne. Pán Becker. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať kompetentným poskytovateľom informácií a síce komisii a veľmi profesionálnym spôsobom to vyriešili EPRS. Máme tu veľmi dobré informácie predložené a ako doplnenie k tomu, čo spomínal predovšetkým náš tieňový spravodajca pán Šulce, ešte raz by som sa krátko pozastavil pri otázke vývozu sociálnych dávok, hlavne prídavok na deti, prídavkov na deti, kde tá pripomienka zástupcu komisie bola v takom duchu, že sa chcem ešte raz spýtať, hovoril o tom, že potrebujeme index, nepotrebujeme indexáciu rodinných príspevkov. Moja otázka teda ide následovným smerom. Na základe čoho ste to posudzovali? Aké sú tie úrovne posudzovania? A ďalšia otázka, pani Harkin sa toho dotkla, pokiaľ ide o tému sociálneho zabezpečenia a otázku systému sociálneho zabezpečenia, ja by som sa tým chcel zaoberať tak, aby sme to vnímali ako veľmi užitočnú bázu pre mnohé ďalšie oblasti, hlavne pokiaľ ide o diskusiu ohľadom napríklad loan dumping. Keby mala existovať v EU sociálne zabezpečenie všetkých zamestnaných zamestnancov, otázka na komisiu, viete, či už v tejto veci existujú nejaké plány ak áno, ako by mohol vyzerať nejaký taký plán alebo cestovná mapa. Ďakujem. Thank you, Mr. Lenners. Ďakujem pekne, pán Leners. Yes, thank you very much. Also just... Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád doplnil k tomu, čo povedali už kolegovia. Keď sa hovorí o vývoze prídavkov na deti, tak treba byť opatrný, keď z pohľadu komisie konštatovať to, že je to len 1% a preto by sme si nemali ohľadom toho robiť obavy, pretože 1% ľudí, ktorí sú vysielaní v rámci EÚ, eh, je presne tým dôvodom, ktorých vedie k tomu, aby uvažovali o zmenách. Čiže treba byť troška konzistentnejší pri argumentácii. Jedna z možností, ktorá nemá žiadne posúdenie vplyvu, je, že čo by sa stalo a či je vôbec správne možné poskytnúť členským štátom takú flexibilitu, zvoliť si buď indexáciu eh, vyvážaných eh, prídavkov na deti, alebo nie, či tú indexáciu nepovoliť. A to by som sa chcel spýtať. Po druhé, eh, pokiaľ ide o predlženie z troch na 6 mesiacov, pokiaľ ide o vývoz e, dávok v nezamestnanosti. Vo všeobecnosti treba k tomuto povedať nasledovne, že treba ľuďom umožniť e, pracovať. Ak sa, keď sa rozprávam teda s ľuďmi z praxe, tak mi hovoria, že zneužívanie takýchto režimov je pomerne významné. Hovoril som s, odpo- s osobou zodpovednou v rámci belgických úradov. Minulý týždeň on vravil o tom, že v Belgicku je taká tradícia, že ľudia si nárokujú takéto dávky nezamestnanosti v konkrétnych krajinách, teda hlavne v krajinách Stredomoria, hlavne počas leta, počas letných mesiacov. A ja tak uvažujem, že či tie ustanovenia, ktoré máme e, v koordinácii, či sú dostatočné na to, aby riešili takýto typ zneužívania systému dávok. Po tretie, pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť, máme veľmi všeobecné posúdenie vplyvu v tejto veci. Ja, mňa ale zaujíma, či by komisia nemohla sa pozrieť bližšie na to, čo vlastne znamená to pre ľudí samotných. Dám príklad. Ja pochádzam z oblasti v Holandsku, ktorá je veľmi blízko k belgickej hranici. Holandsko e, poskytuje nároky alebo vypláca nároky v hotovosti, ale nie v nepeňažnej forme. Opačne je to v Belgicku. To znamená, že dôchodca, ktorý má pobyt v Belgicku a dostáva, poberá e, penziu tak z Belgicka ako aj z Holandska, tak Belgicko e, má dávky v starostlivosti dlhodobej a takisto zdravotné príspevky. E, za nové situácie sa to otočí. To znamená, táto osoba príde o svoje nároky, ale bude platiť viac, bude odvázať viac na poistnom. A chcem vedieť od komisie, či sa pozreli na to, koľko osôb by sa to dotýkalo v Európskej únie. Je dôležité, aby sme sa venovali otázke dlhodobej starostlivosti, ale aby to neviedlo konečnom dôsledku k strate nároku alebo strate nárokov pre ľudí v cezhraničných oblastiach. E, ďakujem pekne, veľa otázok, pripomienok. E, dáme ich, postupíme ich na pána Kurila. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázky, ktoré sú naozaj plne v súlade s tým duchom hodnotenia vplyvu a lepšieho, lepšie regulácie dôvodom tohto objemného dokumentu, ktorý máme predložený, je práve to, aby sme mali dobrú diskusiu, kvalitnú. A potom samozrejme každý si vyvodí svoje e, dôsledky pre politiku na základe takejto diskusie. Pokiaľ ide o otázku tých, tej validity údajov, na jednej strane sme boli veľmi úprimní, pretože sme priznali tie obmedzenia a limity údajov, ktorými disponujeme. Samozrejme, mohli sme sa pokúsiť to skrývať, ale e, v duchu transparentnosti sme sa domývali, že by bolo lepšie, keby sme dali na stôl čo najviac toho, e, pričom sme priznali, že niekde zaostávame v tých údajoch. údajov. Každopádne tá validita, hodnota tých údajov je dobrá a keď e, hovoríme o rokov nečinných osobách, tak potom tam máme e, istý prieskum, ktorý sa opierame, ten 100% nekorešponduje s definíciou v nariadení, ale poskytuje nám to veľmi jasný kontext ohľadom nášho návrhu. Je to veľmi dôležité ako prvý bod. A druhý bod, samozrejme je dôležité, aby sme zohľadnili to, že sme spolupracovali s členskými štátmi a že sme e, žiadali členské štáty, aby nám poskytovali údaje údaje, ktoré sú overené a ktoré pochádzajú z ich vlastných zdrojov a to je dôležité. To ale neznamená, že tie údaje sú 100% vyčerpávajúce, to by bolo ťažko dosiahnutelné, ale znamená to, že máme veľmi kvalitnú sadu údajov, na základe ktorých môžeme potom pristúpiť k analýze. Pokiaľ ide o pripomienku ohľadom 1%, chcem to veľmi jednoznačne povedať a ja som to aj jednoznačne povedal, že by sme mali mať na pamäti obe veci na jednej strane si musíme uvedomiť tie absolútne čísla, ktoré sú pomerne vysoké v niektorých prípadoch, ale takisto si musíme uvedomiť relatívnu váhu týchto čísiel. Ako som povedal predtým v súvislosti s posúdením vplyvu, nie je to matematický vzorec 2 e, plus 2 sa rovná 4. To znamená, že máme niektoré údaje, pomerne veľké množstvo a keď ich potom vyhodnotíme, tak e, na základe ich vypracujeme návrh politiky Ďalšia vec, ktorá bola spomenutá, sa týka dávok nezamestnanosti. A myslím si, že tu sú dva okruhy. Poprvé, či predlžiť alebo nepredlžiť to obdobie. A druhá okruh, druhá záležitosť sa týka toho, či to znamená nejaké zmeny, eh, hlavne v situácii zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o ten návrh, tak eh, je dosť eh, komplikovaný Väčšina z tých e, dávok, zdravotných dávok, tie si vyžadujú predchádzajúce obdobie nároku a pokiaľ ide o dôchodok, tak to tam nie je. Tak e, keď ste chorí, tak e, teda ochoriete a potom máte právo na liečbu a tak ďalej. Pokiaľ ide ale o tie dávky v nezamestnanosti, tak máme tu ďalšiu sériu požiadaviek, ktoré sú určované členskými štátmi a veľmi logicky určované a to znamená, že treba aktívne hľadať prácu. Preto si to bude vyžadovať istú mieru nielen kontroly, ale aj podpory e, zo strany e, služieb verejného zamestnávania v jednotlivých krajinách. My sme si preto mysleli, že na to, aby teda predlžovanie toho obdobia prenositeľnosti alebo prenosnosti na 6 mesiacov, že to by sme dali, dali by sme tým viac možností e, uchádzačom o prácu nájsť si tú prácu v novom členskom štáte, ale keby sme išli nad rámec tohto obdobia, tak by sme nejakým spôsobom mali riziko straty kontaktu s týmto aktívnym uvatrením, preto by to malo byť ponechané len ako možnosť. Členské štáty samozrejme môžu sa dohodnúť na tom, že pôjdu nad rámec takéhoto obdobia, pričom sa ubezpečia, že všetky tie aktivačné opatrenia budú môcť byť ešte stále užitočné a platné. Toľko, pokiaľ ide o zamestnanosť, nezamestnanosť. Ďalšie veci sa týkali vysielania, a podvodov a tak ďalej, všetky veci, ktoré sú vzájomne previazané a je tu tá väzba a to sme videli, keď sme diskutovali o nich veciach a videli sme to aj v rámci eh, diskusie o politike v viacerých členských štátoch, pokiaľ ide o spoluprácu, hlavne ohľadom vysielania. To, čo sme navrhli tu, to je podľa nás to, čo by malo eh, viesť k jasnému zlepšeniu spolupráce. My sme hovorili, že by sme eh, mali začať takúto spoluprácu to bol náš dojem, možno nie každý s tým súhlasí. Hovorili sme o tom, že spolupráca medzi členskými štátmi je dobrá. Že takáto zásada dobrej spolupráce medzi jednotlivými administratívnymi funguje v princípe. Potom sú samozrejme prípady, kedy to nefunguje. A to sme sa snažili riešiť. Čo sme teda navrhli, hlavne pokiaľ ide o vysielanie Navrhli sme posilniť všetky nástroje, tak aby sme zabezpečili, že tie pravidlá e, budú uplatňované ešte konzekventnejšie a že národné orgány budú mať všetky prostriedky, ako si overiť sociálne postavenie vysielaných pracovníkov. A takisto tu máme dialog e, zmierovania, ktorý vedú navzájom jednotlivé administratívy. Čo sme svedkami pri diskusii s jednotlivými zainteresovanými stranami je, že v zásade sa dá jednoducho dohodnúť o tom presadzovaní niektorých vecí, pokiaľ sa to týka ale potom nejakého členského štátu konkrétneho, tak sa veci komplikujú. My si myslíme, že náš návrh, náš návrh je dobrým východiskom do budúcnosti a veríme, že tak rada ako aj parlament sa dohodnú a to v princípe posilní spoluprácu. Ďalšia vec sa týka podvodov a to je veľmi podstatná vec, nie je len o vysielanie Eh, bolo to spomenuté aj z pohľadu ľudí, ktorí môžu poberať dávky v nezamestnanosti bez toho, aby mali na ne nárok, eh, právo. A tu sme pristúpili opäť k nejakým zmenám, ktoré posilňujú periodické výmenu údajov eh, medzi členskými štátmi, tak aby sa ubezpečili, že kontroly, ktoré sa týkajú podstatnenosti takýchto žiadostí o dávky, že sú v poriadku. Je tu viacero teda vecí, ktoré sme riešili ďalší blok otázok, e, ktorý bol spomenutý, sa týkal rodinných prídavkov a hlavne indexácie takýchto prídavkov. Tu sme sa zaoberali takouto možnosťou. E, nie, že by sme ju zavrhli už od samotného počiatku, je to súčasť nášho posúdenia vplyvu. E, a my sme potom formulovali nejaký záver v rámci posúdenia vplyvu a takisto sme vypracovali, alebo teda vyvodili z toho aj politické dôsledky. Čo je jasné z posúdenia vplyvu je, že zavedenie takéhoto systému by bolo veľmi ťažkopádne, veľmi náročné. Poprvé by bolo veľmi náročné e, vypracovať návrh, ktorý by patrične zohľadnil rozdielne elementy a faktory, ktoré by mali byť zohľadnené na to, aby sme sa ubezpečili, že tá indexácia bude nastavená spravodlivým spôsobom, to je poprvé. A pokiaľ ide o indexáciu, po druhé by to bolo veľmi náročné pracovne. Nehovorím, či je to dobré alebo zlé, len konštatujem naše zistenia. Áno, v súčasnosti, keď na administratívy im riešia e, rodinné prídavky, tak jednoducho len uplatňujú e, paušálne tie pravidla platné v tej krajine a potom vyplácajú. Ak je tam nejaká indexácia pre tú istú rodinu, ak e, niektoré z detí má svoj pobyt napríklad v Rumunsku a druhé dieťa napríklad má svoj pobyt vo Švédsku, tak je tam nejaký rozdiel medzi krajinami, kde sa teda držiavajú, tak štát, ktorý plačí rodinné prídavky alebo prídavky na deti, musí pristúpiť k tom rozličným výpočtom. A tým pádom sa to stáva všetko náročnejším, ťažkopádnejším. Taká je realita. Z tohto sme e, zadefinovali veľmi jasné politické závery. Ako viete, táto komisia prišla s návrhom v oblasti vyselania, ktorého cieľom je rovnaká pláca za rovnakú prácu E, aj o tom diskutuje tento výbor a pokiaľ ide o indexáciu, e, tak e, hovorili sme o tom, že treba zachovať rovnaké dávky za rovnaké, za rovnaké pri rovnakých nárokoch. Čiže viaže sa to aj na tie odvázané dávky teda pre sociálne zabezpečenie a to sú veci, ktoré sa dajú buď zdieľať alebo nie. Preto musíme o tom diskutovať s parlamentom, s radou a musíme sa dostať k nejakému návrhu. Bola tu konkrétna otázka, ktorá sa týkala národných údajov, myslím, že ju spomenula pani Harkin. Či máme národné údaje a máme národné údaje, o ktoré sa vieme s vami podeliť. Napríklad pokiaľ ide o Irsko, e, indexácia prídavkom na deti, vieme, že v roku 2013 11,6 e, miliónov e, prídavkov na deti a rodiny bolo exportovaných z Irska to bol 0,6 celkových výdavkov na takéto dávky zo strany Irska v roku 2013. A potom, čo bola zavedená indexácia, tak tie úspory sa predpokladajú na 2,14 celkových výdavkov na takýto typ dávok. Mohli by sme ísť ďalej a ďalej, ale to by sme bytočne predržovali. Ďalej je tu vec, ktorá sa týka no, ekonomického vzárku nečinných osôb, Otázka je, či tu redukováme nejaké právo, či ho krátime a či to bude mať e, dopad na zvýšenie javov, ako je bezdomovectvo alebo tak. Ale my hovoríme len o mobilných občanoch. Ako všetci viete, e, toto nariadenie sa netýka e, nových práv alebo harmonizácie pravidel na úrovni členských štátov. Každý členský štát si rozhodne, aké dávky bude dávať ľuďom, ktorí žijú na jeho území. Pokiaľ ide o mobilných občanov, tak my sme to spravili takže sme šli cestou kodifikácie pravidel. A samozrejme pani Lambert e, správne poznamenala, že človek by mohol mať dojem, že judikatúra sa dá obratiť. E, to je otázka voľby politiky, ale takto sa komisia nerozhodla, pretože sa domnievala, že je dôležité ubezpečiť sa, že budeme bojovať proti podvodom a že toto nariadenie e, bude naplňať ten účel poskytnutia slobody pohybu pre občanov bez toho, aby museli prispievať nejakým spôsobom k tomu, čo niekedy nazývame sociálny turizmus, sociálna turistika. E, toto si môžu niektorí osvojiť, tento názor niektorí nie, ale myslím si, že komisia je veľmi jednoznačná v tejto veci. Posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, dlhodobá starostlivosť. Opäť nepristupujeme k nejakému rozšíreniu alebo k zúženiu rozsahu pôsobnosti uplatňovania e, národnej legislatívy. Každá krajina si rozhodne, aké typy pravidel chce uplatňovať. Ale stanovujeme e, to jednoznačnejšie, bez toho, aby sme menili podstatu tých pravidel, objasňujeme tie pravidla, ktoré by sa mali stiahovať na tieto prípady. Myslím, že toľko z mojej strany. Samozrejme viem, že keď budeme diskutovať s vami a potom vy s radou, podrobnejším spôsobom o tom návrhu, tak e, bude tam viacero otázok, ale pokiaľ ide o také prvé kolo, tak toto boli tie špecifické otázky a odpovede. Toľko z mojej strany. Ďakujem, ďakujem pekne. Ešte dve e, malé otázky. E, nevidela som najskôr, že ste žiadali o slovo. Najskôr pani Regner, potom pán Šulce a potom ešte dostane priestol výskumný útvar. Takže Evelyn, ďakujem pekne pani predsednička, že ešte ja mám možnosť položiť otázku pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia v rámci toho nariadenia a vysielaní pracovníkov, to všetko veľmi e, súvisí, túto prepojené nádoby, spojené nádoby. A teraz odpoveď, ktorú ste spomínali. Spolupráca členských štátov funguje veľmi dobre. Chcela by som len poukázať na to, že za posledné dva dní sme tu mali delegáciu zamestnávateľov a zamestnancov e, z oblasti stavobníctva. Boli tu, ktorí nám približili viacero príkladov toho, ako to nefunguje dobre, hlavne pokiaľ ide o a jednotku. To je vec, ktorá je systematická, systémová, to znamená, že sú pracovné úrazy, e, kedy sú odvážaní zamestnanci alebo stavbári zo stavby, pretože sa zistí, že tie údaje, ktoré sú uvedené na formulári A1, jednoducho nesedia a že je to systematická, systémová chyba a tým pádom aj tí zamestnávateľia namiesto tých podnikov sa obratili na nás a povedali, že vidíme to aj v prípade našich konkurentov, že tu dochádza k systematickému zneužívaniu. Samozrejme viem, že pokiaľ ide o tie odpovede, tak vy ste sa sústredili na, na starostlivosť, na prídavky na deti a tak ďalej, ale chcela by som vás na to najskôr upozorniť a podruhé sa aj spýtať, či presne tieto údaje, ktoré majú byť vo formulári A1, ktoré vedú k lepšej kontrole, k lepšiemu prepájaniu e, v tejto súvislosti, či to skutočne v reáli funguje, či to netreba naozaj zohľadniť a či to netreba mať e, na pamäti, keď budú stanovované tie nevyhnutné opatrenia. Šulce? Šulce? Pani predsednička, ďakujem. Ďakujem, e, že môžem povedať niečo, pretože mi vskypela krv pri indexácii tých detských prídavkov. Tu sa hovorí veľmi rozdielná diskusia a aj EPP je zatiaľ nerozhodnutá, ktorým smerom pôjde. Ale už mám e, z toho pomaly dosť, keď dostanem tú odpoveď, že to je také zložité a ťažké. Ak naozaj chcete mať úspech aj politicky, tak nepríďte s takýmito príkladmi jednej rodiny, kde sú uh, E, tri deti v troch členských štátoch. To nikto v našej skupine nebude riešiť. Ja som mala s pani Tyson, mal s pani Tyson veľmi dobrý rozhovor na túto tému a to, čo si teraz povedali, ma zase mi skypela krv. Takže môžete to písomne tu nás obratiť na všetkých všetkých poslancov a vysvetlite nám tú zložitosť, ak chcete dosiahnuť politický úspech. Ďakujem. Pán Král. Je to veľmi jasné posolstvo, ktoré tu zaznelo. Pokúsim sa to znovu povedať. Sú dve úrovne. Jedna úroveň je posúdenie vplyvu a toto posúdenie vplyvu niečo podporuje, to, čo sme chceli meniť. Napríklad ten administratívny výbor bol do toho zapojený, niečo povedal, možno to sme nedostatočne silne tu povedali. A pani komisárka Tyson je oveľa zrozumiteľnejšia než ja. Realita je taká, že sú to politické rozhodnutia a tie môžete zdieľať alebo nemusíte. Komisia má takýto návrh, rovnaký plat za rovnakú prácu a myslíme si aj, že rovnaké dávky za rovnaké podmienky. A tu je posúdenie vplyvu a určenie limitov. My tu nepredkladáme matematické vzorce, ale cestu pre politické rozhodnutia. A mňa mrzí, a niektoré veci neboli jasné, Je to naše rozhodnutie, čo sme tu predložili. Je to ťažké rozhodnutie. Počuli sme rôzne názory účastníkov, ale kolegium sa nakoniec, komisári sa nakoniec rozhodli ísť touto cestou. Takto vyzerá proces, takto sa začína. A samozrejme teraz bude na tom pracovať ešte parlament, rada, a výsledok sa ukáže. Ďakujem. Pani nejaký Griva, nech sa páči. Ešte dostane slovo. Ďakujem. Asi by som dala slovo e, mojej kolegyni, ktorá prišla s tým mm, prvotným posúdením dopadu vplyvov. Ďakujeme za vaše otázky a pokúsim sa na ne zodpovedať. V prvom rade, či boli všetci zainteresovaní, skontaktovaní. Áno, myslím si, že áno, konzultovali sa sociálni partneri, potom bol hearing koncom roku 2013. MVO boli tiež v 15. konzultované administratívny výbor pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia veľmi výrazne pri, e, v, prispel. Potom boli online verejné konzultácie 2012-13 o koordinácii dlhodobej starostlivosti a dávkach nezamestnanosti a potom druhá verejná konzultácia v roku 2015 o konzultácii, konzultácia o rodinných dávkach, dávkach nezamestnanosti a vyslaných pracovníkoch. Takže si myslím, že v, tejto, v tomto smere to naozaj bolo veľmi bohaté. Myslím si, že nikto nechýbal. Pokiaľ ide o to, že tá podpora zainteresovaných strán nebola veľmi viditeľná, tak Posúdenie vplyvu jasne ukazuje, že administratívny výbor zohral významnú úlohu pri spätnej väzbe a, mm, a pri tvorbe možností a ostatné zainteresované strany, podľa mňa ich podpora, pokiaľ ide o tieto možnosti, neboli vždy e, tak viditeľní. Pokiaľ ide o väzbu so smernicou o vysielaní pracovníkov a čo chýba, tak keď si pozriete posúdenie vplyvu, len v prílohe 20 na úplnom konci tohto dlhého dokumentu sú dve strany, ktoré sa týkajú technických zmien v oblasti vysielania. A ja si myslím, že vzhľadom na význam tejto témy, by bolo dobre, keby tu boli aj informácie o vysielaní a korelácii e, a lepšom zapracovaní do posúdenia vplyvu. Potom tu bola otázka odôvodneného stanoviska francúzského senátu. Francúzsky senát vychádzal z posúdenia zásady subsidiarity a dospel k záveru o jej porušení, pretože vykonávacie akty, ktorými komisia vytvorí štandardné postupy, vydávanie tých dokumentov, ktoré potvrdzujú alebo platia do oblasti sociálnej legislatívy a tak to nebolo ešte zatiaľ prinesené národné parlamenty. To je to, čo tam Francúzsko povedalo. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kosa. Veľmi stručne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa. Meškalo mi, meškalo mi lietadlo, takže preto som sa nemohla vyjadriť, ale počula som, aké otázky tu zazneli a boli to otázky, na ktoré som aj ja chcela odpovedať. Sú to otázky, e, ktoré sú veľmi povinné, takže mám zatiaľ len dve otázky, dve veci, ktoré by som chcela povedať v zásade tu máme az esetjogokra való, hát... Ide o to, že... Vzhľadom na tie dôsledky, e, k záverom môžem povedať, že tu sa nezohľadňuje tá skutočnosť, že základné práva sa môžu obmedzovať len vo veľmi obmedzenej miere. Myslím si, že tam treba ešte veci ďalej vyšetrovať. Ďakujem za túto stručnosť. Pán Baláš, nech sa páči. Prepačte zo pár vecí, pokiaľ ide o tie odpovede, ktoré zazneli od tých, ktorí viedli toto, tieto zisťovanie a potom k poznámkam kolegov. Pokiaľ ide o otázku indexácie alebo deindexizácie, pokiaľ ide o prídavky rodinné, sú tu dva e, aspekty. Pokiaľ ide o dodatočné administratívne náklady, je to jeden z prvkov príjmania rozhodnutia, to je otázka samotného princípu. Od chvíli, kedy teda pamätám si, ktoré tie dávky nie sú nejaké e, bezplatné e, e, dary spoločnosti, to je určitým spôsobom odročený plat, časovo posunutý. Ak znížime tie dávky, pretože niektoré z detí je v inej krajine, ako veľmi ťažko sa tu, tu posudzujú veci, ale ak znižíme túto sum, tak to znamená, že je tu časť platu e, posunutého z hrubého mzdy osoby, ktorá má tú kotizáciu, ktorá bola odstránená. A to vôbec nie je spravodlivé. Ak si máme klásť otázku indexácie, znamená to, že treba uspôsobiť tie e, E, indexácie vzhľadom na čiastky, e, ktoré môžu dostávať, a to je vám samozrejme veľmi, veľmi zložité. Sú to na jednej strane administratívne náklady a potom tu treba odlišovať naozaj tieto dve témy. A potom tá otázka, ktorá sa tu viackrát e, objavila, to je otázka formulárov A, jednotka, pretože Myslím si, že treba ísť ešte ďalej, e, než e, išla komisia, ale e, otázka, či tieto formuláre sú v podstate efektívne. Sme v digitálnej dobe, je to veľmi komplikované. Ako chcete, aby pracovné inšpekcie môžu pracovať. Nie je na čase, v tejto otázke pokročiť konkrétne, aby sme harmonizovali informácie na základe moderných nástrojov e, elektronických. To nám dá viac kontroly, viac účinnosti, transparentnosti, menej administratívnych nákladov. Liberálom a konzervatív chcem pripomenúť, oveľa menšia administratívna záťaž pre podniky. Takže to treba naozaj skúmať. Táto vec eh, je naozaj smiešná. Tento formulár je naozaj paleolitický, paleolitický naozaj zo, star, zo starých dôb. Eh, ďakujem veľmi pekne. Teraz harmonogram. Prezentácia a posúdenie v, vo výbore bude 20. a 21. novembra pozmeňujúce návrhy do 29. novembra, posúdenie pozmeňujúcich návrhov v januári 2018, tieňovi sa stretnú vo februári v marci, lehota pre pripomienky bude potvrdená, ale prijatie zamestnanosti má byť v apríli predbežne budúceho roka. Myslím si, že je to ambiciozný harmonogram. Je tam veľa vecí, čo nás čaká. Takže teraz budeme pokračovať bodom 4 nášho programu. To je boj s nerovnosťou na posilnenie tvorby pracovných miest. Dávam slovo spravodajcovi Chavi Lópezovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mám, chcel by som len veľmi stručne uviesť prvý návrh správy, ktorej názov je, ako ste sama povedali, boj proti nerovnosti ako prostriedok na mm, podporu tvorby pracovných miest a rastu. Ako všetci dobre vieme, nerovnosť v posledných rokoch zohrávala veľmi významnú úlohu vo verejnej diskusii. Existujú rôzne úrovne nerovnosti a došlo k významnému pokroku v akademickom svete, ktorý skúmal dopad na celý rad oblastí. Keby ste, prosím, zachovali kľud v sále. Pán spravodajca, nech sa páči. Došlo k pokroku v štúdii dopadu o dopade nerovnosti na hospodársky rast a na celý rad ďalších oblastí spoločnosti, najmä od doby veľkej recesie, dopad tejto recesie na Európu, najmä v oblasti dôchodkov ktoré súvisia s masívnou nezamestnanosťou, ktorá existovala v mnohých krajinách Európskej únie. Poprvé sme chceli pozerať na nerovnosť ako na negatívny faktor a cieľ je boj proti nerovnosti, čo je aj v samotnom názve správy. Chcel by som povedať, že Európska únia v svojich harmonogramoch, plánoch si dala agendu 2020 boj proti chudobe, Lisabonskú agendu a dokonca v samotných zmluvách sa uvádza táto konvergencia, toto odstraňovanie nerovnosti v e, jednotlivých členských štátoch. Preto o tom hovorím, pretože nerovnosť a konvergencia spolu súvisia, aj keď to nie je totožné. A v tejto správe sme sa snažili zamerať na nerovnosť a na možnosti odstraňovania nerovností na európskej úrovni a zároveň uznávať dopad nerovnosti v dvoch oblastiach nad rámec etických či morálnych otázok, aby sme videli, aký to má ekonomický dopad, pretože samozrejme keď sa pozrieme na Medzinárodnú organizáciu práce a ďalšie organizácie, ktoré na to poslednú dobu upozorňovali, Vypočuli sme si aj rôznych export, expertov počas vypočutí. A na druhej strane sa musíme pozrieť na to, že nerovno začína fungovať ako niečo, čo vyvoláva ďalšiu nedôveru v spoločnosti. Vieme, že rovnejšie, spravodlivejšie spoločnosti sú spravodlivejšie a že je tam väčšia dôvera medzi aktérmi v spoločnosti a medzi občanmi a inštitúciami. A keď sa pozrieme na tieto dva rozmery nerovnosti, tak my sme sa snažili zamerať na to, ako bojovať proti nerovnosti. Samozrejme, to súvisí s tým rámcom a cestovnou mapou, ktorú si vytýčil aj náš výbor. Máme tu tri oblasti, o ktorých sa krátko zmiením. Poprvé to vytvára také sociálne politiky na európskej úrovni, ktoré by nám pomohli v boji proti nerovnosti. Máme tu európsky sociálny pilier, avšak máme tu aj vôľu koordinovať sociálny práh na európskej úrovni, zlepšiť pracovné podmienky, reagovať na zmeny na trhu práce a v tomto ohľade chceme tiež posilniť tento rozmer. Na druhom mieste nechceme hovoriť len o európskej dimenzii našej sociálnej politiky. Chceme zaviesť niečo, čo tento výbor posledné roky stále opakuje a tu už došlo k určitému pokroku a to je postupná zmena rozpočtovej politiky a reforiem čo robíme prostredníctvom európskeho semestra, aby sme zavádzali intenzívnejší sociálny rozmer. A na treťom mieste je, sú doporučenia pre členské štáty, aby sme dokázali doplniť naše siete, naše sociálne štáty, pretože vieme, že v súčasnej situácii štáty nezahrňujú sociálne rizika, ktoré sa objavujú posledných 10-15 let ako dôsledok zmien v našich spoločnostiach. A na záver by som rád povedal, že táto správa aj odkazuje na naj, najzraniteľnejšie skupiny v oblasti nerovnosti a to sú tie skupiny, na ktoré sme sa v posledných rokoch zaberiavali v tomto výbore. Sú to osoby s postihnutím, rodové rozdiely, chudoba detí a nemožnosť prístupu na trh práce pre mladých ľudí. A odkazovali sme na tieto zraniteľné skupiny, ktoré sú viac ohrozené nerovnosťou a kde sa táto nerovnosť aj najviac objavuje. Dúfam, že budeme môcť prispieť spoločnej práci a že dokážeme v najbližších týždňoch zlepšiť tento prvý návrh ktorý je iste možný zdokonaliť a chceme, aby Európsky parlament vyslal úplne jasný signál, že chceme bojovať proti nerovnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme rovno k pani Stevensovej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milí kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi. Úplne zdieľam jeho názor, že potrebujeme väčší, väčšiu rovnosť a konvergenciu. To pomôže nám všetkým. Taktiež je to rozhodujúce pre ekonomický rast a tvorbu pracovných miest Mám niekoľko pripomienok k textu návrhu. Napríklad mám problém s tým, že atypické pracovné zmluvy sa chápu ako niečo negatívne. Pružnejšie formy práce sú veľmi užitočné pre niektoré skupiny ľudí. Takto môžu ľudia dostať prvú šancu totiž vstúpiť na trh práce, alebo sa takto môžu dlhodobo nezamestnaní vrátiť do práce. Po druhé, vidíme tu stále pledoje za europenizáciu. Mám niekoľko pripomienok na komisiu, napríklad e, kolektívne rokovania a harmonizácia pracovníkov. E, európska úprava nezamestnanosti, materskej dovolinky, smernica pre dlhodobú starostlivosť a potom základná smernica pre e, prekerné pracovné podmienky. A takto môžem ísť ďalej a ďalej. Mnohé z týchto nápadov ale sa, nie sú v súlade so zásadou pro, pro, subsidiarity je podstatné, aby sme členské štáty nenútili s cestou, ktorá sa im nehodí. Potrebujú pružnosť, aby mohli viesť politiku, ktorá je šita na mieru ich občanov. Jedna veľkosť pre všetkých sa rovná aj tomu, že jedna veľkosť sa nehodí nikomu. Po tretie, mám aj pripomienku k financovaniu a úrovni financovanie v rámci iniciatívy pre pracovných príležitostí pre mladých. Tu treba dbať aj na to, čo povedal dvoro auditorov. Najprv treba zlepšiť tú iniciatívu a na záver ešte ma znepokojuje to, že v správe je veľa problémov, ktoré sú identifikované a žiadajú sa pre ne európske iniciatívy, ale možno by sme mali sa zamyslieť viac nad tým, aké riešenia existujú na stimulovanie tvorby pracovných miest a dobrú podnikateľskú atmosféru. Zamerajme sa na jadro tej správy, pozrime sa na to a budem sa snažiť konstruktívne spolupracovať so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Thank you, Mr. Calvé-Chambon sa páči, ďalší kolega. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem a dobrý deň všetkým. Uvidíme konečne, pretože už dlho čakám na to, že sa pustíme do tejto témy. Je to úplná nevyhnutnosť. Dlho sme sa o to v tomto parlamente usilovali. Veľmi chcem poďakovať svojemu priateľovi Javierovi Lópezovi za to, že sa pustil do toho prvého rizika, teda vypracovať prvý návrh. I ja som sa snažil byť spravodajcom. Je to tak veľmi významná téma. Chcem mu teda ešte raz poďakovať za túto prácu. Je tu viacero problémov a ja by som rád pripomenul názov tohto dokumentu. Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu vytvárania pracovných miest a rastu. Nezabúdam na to. A rád by som povedal, že keď som túto myšlienku začal obhajovať, bol to návrh, ktorý mimochodom zvyšiel z našej skupiny. My sme pôvodne chceli k tomu mať i taký globálnejší prístup, To však neznamená, že by sme nemohli dospieť k nejakej dohode. Ja som iba nechcel, aby sa to znova zmenilo na množstvo vecí, sociálnych záležitostí, kde parlament má rôzne názory a kde vôbec nie je jasný ten efekt, ten dopad. To, na čo upozorňuje OECD, menovite, že dynamika nerovnosti a tendencie k nerovnostiam narastajú. A to je brzda hospodárskeho rastu a to mi spôsobuje veľké obavy. V tomto ohľade sa e, domnievam, a to by som rád vyzdvihol, že štruktúrálny rozdiel nerovnosti nezávisí od sociálnej politiky z veľkej časti. Sociálne politiky sa rodia preto, aby sa riešili problémy nerovnosti, ale chceme prelomiť tú dynamiku nerovnosti, tak to veľmi závisí na hospodárskej politike, na politike rozhodovania. Čo tým chcem povedať? To, čo nakoniec najviac môže znížiť nerovnosti, to môže byť e, fiškálna politika a politika daní. To všetko je založené na politike hospodárskej súťaže, na priemyselnej, energetickej politike, to je predsa to, čo vytvára štruktúru v tomto rámci, o ktorom hovoríme. A tu mi veľmi chýba, aby sa zahrnula táto dimenzia. Potom ďalej, pokiaľ ide o minimálnu mzdu na európskej úrovni a tiež minimálny dôchodok, čo e, moja skupina zastáva ako právo občanov. A to určite by bol dobrý prostriedok na to, ako bojovať proti nerovnostiam, pretože to stanovuje určitý prah. To by sa dalo dosiahnuť na základe makroekonomickej politiky, kam by sa zahrnula i dôchodková politika. Ale otázka minimálneho európskeho platu sa už prejednávala v sociálnom pilieri. Nie je to teda predmetom tejto správy, akým spôsobom bojovať proti nerovnostiam. A potom je tu tá vec, e, ako prispieva trh práce k hospodárskému rastu. Áno či nie? Je tu množstvo pochybností o tom, že by trh práce mohol kontrolovať nejakým spôsobom, ovplyvňovať nerovnosti. Posledná správa o ECD nám ukazuje, Čím viac sa diferencuje trh práce, tým viac narastá nezamestnanosť. Pretože jednotlivé podniky delokalizujú svoju výrobu. A vyžaduje si to väčšiu flexibilitu práce. Preto sa domnievam, že než budeme vyslovať požiadavky, treba si uvedomiť, že je to veľmi odborná technická záležitosť v rámci technického piliera. Ako sa máme venovať tým zraniteľným, najzraniteľnejším skupinám? Veľmi často to súvisí so situáciou, ktorú ľudia nespôsobili. Ľudia s handicapom a to Oni sú stále cieľom našich obáv a našej práce. Keď sa však budeme viac venovať týmto skupinám, nebudeme tak bojovať proti nerovnostiam tak, aby vytvorili e, hospodársky rast. Prečo nerovnosti narušujú hospodársky rast? Nuž preto, lebo množstvo finančných prostriedkov sa používa na to, aby, aby sa tieto nerovnosti e, potierali to mi však spôsobuje trošku obavy, pretože tým sa nedosiahne hospodársky rast a preto treba napraviť tú nerovnováhu, ktorá tu momentálne existuje v oblasti kapitálu a odmien za prácu v klasických pojmoch. Pevné zmluvy ďalej rôzne, rôzne druhy zmluv. Je tu proste veľká a ďalšia dôležitá vec, s ktorou súhlasím, a to už sa blížim k záveru. A tu úplne súhlasím s návrhom, menovite europeizácia. Dať si za cieľ v rámci európskeho semestru práve tie koeficienty, ako znižujeme nerovnosti. To by sa malo zapracovať. Ďalší rečník tu nie je, ani nikto iný z GUE. E, nech sa páči, teraz má slovo pani Vana. Ďakujem za váš návrh, pán López. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že boj proti nerovnostiam je príspevkom pre stabilizáciu. To je veľmi dôležité. Je to dôležitá správa nielen pre tento výbor, ale pre celú EÚ. Chceme posilniť určité časti, ktoré podľa nás chýbajú. Teší ma, že ste za, opätovne spomenuli európsku schému, program nezam, k nezamestnanosti. Komisár Andor veľmi e, na tom popracoval. Teší nás, že je to tu znova. Avšak niečo chýba štandardy, menovite, pre nezamestnaných e, by nemali byť súčasťou automatického stabilizátora, ako táto schéma. Potrebujeme určité sociálne minimálne štandardy, napríklad v oblasti e, pomoci pre nezamestnaných, ale tiež vo forme minima, e, programu minimálneho prí, príjmu ako protivhodnotu Európskej menovej únie. Potrebujeme sociálnu úniu. Nie len troš tie také vyhlásenie, že viac sociálnej Európy. Potrebujeme úniu, minimálne štandardy celoeurópsky pre pracujúcich, pre najzraniteľnejších, to by určite e, si zaslúžilo pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme. Tiež e, distribúcia e, prostriedkov, financií, bohatstva, príležitosti i rodová dimenzia absentuje. A keď hovoríme o chudobe, boj proti sociálnej exklúzii, už momentálne sa hovorí o deťoch a mladých ľuďoch, to je samozrejme veľmi dôležité a my to veľmi vítame v tejto kapitole. Avšak sú tu i ďalšie cieľové skupiny, ktoré treba zacieliť. E, hovorili sme o rodovej dimenzii, ale sú tu i migranti, utečenci. To by sme ocenili. Tiež by sme e, sa potešili zmienke o úlohe sociálnej spoločnosti, nielen sociálne par- partnery a u, u, odbory, ale tiež občianská e, spoločnosť zohráva tú dôležitú úlohu. Predložíme pozmejúce návrhy k individualizácii e, daňových systémov. To je, pre, e, to je z rodového pohľadu veľmi dôležité. Ide tiež o investície a tu by správa, tu správa postráda konkrétne návrhy, ako by sme skutočne mohli zabezpečiť alebo nakopnúť sociálne investície, napríklad spomínať Európsky fond pre strategické investície, že je tu nedostatok e, infraštruktúry. Vieme len o 5% e, rozpočtu EFSI, ktorý ide do sociálnej infraštruktúry. To naozaj je problém. Potrebujeme investície do nových kvalitných pracovných miest. Musia byť i solidné, kvalitné a tiež investície do zelených pracovných miest, vzdelávanie, sociálna ekonomika a podľa mňa v tejto oblasti správa má veľký potenciál, že môžeme byť v tejto veci konkrétnejší a tiež zvýšená rozpočtová flexibilita pre krajiny, ktoré chcú implementovať eh, fiskálnu konsolidáciu makroekonomické kondicionality a tak. To všetko by mohlo e, byť súčasťou správy. A správa je podľa nás už teraz veľmi dobrou bázou, ale podpredáme, pretože žijeme pozmejúce návrhy. Teraz pani Bizotto. A ešte pán Martán, pardon. Ďakujem Zase sa ospravedlním za e, neprítomnosť kolegyne pani Bizotto. Yes, we have a generous time frame for this. Na tento bod sme mali naozaj veľa času, to sa nestáva. Let me see now, it's Mr. Uh, e, Sergio uh, Prieto Gutierrez, yes. Teraz má slovo pán Gutierrez. Sí, gracias, presidenta, y Gracias a mi compañero Javi López. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujeme i kolegovi Lópezovi za túto veľmi významnú správu, ktorá hovorí o e, nerovnosti z tej transverzálnej perspektívy. Takisto hovorí o dôsledkoch, návrhoch toho, aké politiky zvoliť pre znižovanie nerovností, ktorá sa tak veľmi zvýšila za posledné roky v našich spoločnostiach. Nerovnosť má tri príčiny. Prvá je to, že dochádza prostredníctvom kvality zamestnanosti k nerovnému prerozdeľovaniu bohatstva. Tento parlament analizuje rovnako to, že globalizácia priniesla síce ponúkalo pozitívne efekty, ale sústredila i zisk do e, iba menšiny a na úkor strednej a pracujúcej triedy. Nesprávne rozdeľovanie bohatstva i v platoch škrtanie verejných výdavkov ďalej a tiež prerozdeľovanie na základe fiskálnej politiky a na základe a to teda kráti priame dane, čo má teda priamy dopad na nerovnosti. A preto tu vlastne máme dočinenia s nerovnou spoločnosťou pokiaľ ide o regióny, jednotlivé územia, ale tiež takisto pokiaľ ide o, o väčšinu občanov. Príčiny sme definovali, dôsledy zhrnul, dôsledky zhrnul výborne Javier López, že totiž dochádza skôr k zrastaniu nedôvery voči demokratickým štátom. Pretože nerovnosť znamená sociálne problémy i hospodárske problémy. Veľmi by som chcel poďakovať pánu poslancovi za navrhovanie a riešenia, ako možno dopustiť k spoločnosti, kde možno znižovať tieto nerovnosti, táto priepasť a uvedomiť si nový sociálny dopad ktorý je, e, kde treba zlepšiť ho, a tak ako to povedal už kolega, treba definovať na novo nové všetky politiky EÚ, priemyslovú, energetickú, hospodárskú. Pokiaľ ide o minimálny európsky plat, takisto bojovať týchto politikách za spravodlivejšie e, pre rozdeľovanie. Aby sme pomohli definovať novú spoločnosť. Iste tým výrazne prispieme posilneniu európskej úrovne a také, taktiež dôvery. Ďakujem. Ďakujem. Už tak priznávam, Pre mňa je to veľký zmetok, táto správa je úplný chaos. O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o tom, ako bojovať proti nerovnostiam, podporovať vytváranie nezamestnanosti. Je našim cieľom rast a, a zamestnanosti len sám o sebe, alebo hovoríme o naozaj o nerovnostiam. O čom tu vlastne hovoríme? Hovoríme o tom, aké sú charakteristiky a podmienky ktoré vytvárajú prekážky ľuďom pri prístupe k zamestnaniu. To sú tri záležitosti, ktoré sa úplne líšia. Ak si teda konkrétne nezvolíme e, naše jasné ciele, tak budeme všetko e, hádzať do jedného vreca, hovoriť krásne slova, ale nepovedie to k ničomu. Treba si naozaj najprv upresniť, čo chceme. Chceme sa sústrediť na podmienky, a okolnosti, ktoré vytvárajú to, že má niekto prekážky v, prístupu, prístupe na trh práce. Prečo nejaká osoba z určitej oblasti, napríklad z odľahlej osoby z Azorskej oblasti, má viac problémov k prístupe na trh práce, než osoba, ktorá býva inde. Alebo ľudia s postihnutím majú problém dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie a má potiaže nájsť pracovné miesto. A čo osoby, ktoré majú najnižšie príjme? Vzdelávanie, čo vytvára nerovnosti a zase majú ťažší prístup na trh práce. Teda musíme si najprv objasniť, o čom hovoríme, o čo nám tu vlastne ide. Väčšiu súdržnosť ale nevedie to vo všeobecnosti vlastne k výsledku. Zohľadníme teda to, čo hovorím. Predložím v tom pozmejúce návrhy. Tá správa je pozitívnym základom. Blahoželám kolegom, ale napriek tomu upozorňujem, že musíme presne si povedať a vyjasniť, aký je hlavný cieľ tejto správy. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Stotožňujem sa s pohľadom kolegov, ktorí hovoria o tom, že je to veľmi aktuálna a dôležitá správa. A spravodajca si zasluhuje všetku podporu, pokiaľ ide o ďalšie zacielenie toho, čo skutočne chceme správou dosiahnuť. Keď hovoríme o nerovnostiach, a o dôvodoch ich existencie. Myslím, že by sme sa mali vrátiť krok dozadu a uvedomiť si, akým základným výzvam Európska únia v súčasnosti čeli, počnúť s tým, čo je známe ako tzv. investičný deficit alebo investičná medzera, ktorá sa prehlbila po kríze v roku 2008 Nemali by sme byť eh, nejasní alebo nejaký rozmazaný, pokiaľ ide o pôvod a prameň týchto nerovností a aký by mal byť eh, prístup k ich riešeniu, tak aby naozaj došlo k nárastu zamestnanosti a samotného rastu. Pokiaľ ide o tú úvodnú časť, ktorá sa týka samotného predmetu, ktorá hovorí o tom, že sa vytvorí európska koordinácia na boj proti nerovnosti, Myslím si, že tu môžeme dosiahnuť ešte ďalší rozvoj e, takýchto konceptov, ktoré sú tam obsiahnuté a ktoré súvisia s európskym semestrom, ktoré súvisia s koordináciou ekonomickej politiky. Toto sú všetko také zastrešujúce politiky, ktoré sú predmetom diskusia, ktoré sú stredobodom diskusie ohľadom toho, ako bude Únia ďalej pokračovať. Včera sa uskutočnilo vypočutie, myslím, že dokonca v tejto samotnej zasadačke, pokiaľ ide o, tom, o to, ako bude vyzerať viacročný finančný rámec po roku 2020. Bolo to za účasti komisára Oettingera, ktorý hovoril o naliehavej potrebe veľmi opatrne a pozorne uvažovať nad tým, ako viacročný finančný rámec zohľadní tak Brexit, ako aj e, výpadku 10 miliardového príspevku, dodatočných potrieb, ktoré vzniknú, ktoré sa objavujú v súvislosti s migráciou, s obranou a tak ďalej, ktoré si budú vyžadovať dodatočné zdroje. A podstatnú vec, ktorú spomenul, tá sa týkala toho, že treba veľmi dôsledne e, domyslieť e, to, kde v rámci viacročného finančného rámca je nejaká, nejaký priestor na pridanú hodnotu. Ja by som e, preložil argument na základe tejto správy, že tú pridanú hodnotu by sme mali vnímať predovšetkým v tom, že znižíme nerovnosti a síce prekonávaní investičných nedostatkov, investičných, investičnej medzery tam, kde je najvypuklejšia, kde sa hovorilo o Bulharsku, kde sa hovorilo o 10 tisíc e, eur HDP na hlavu ročne, v porovnaní so 60-70 tisíc eur ročne v Nemecku. To je výrazná zaražajúca nerovnosť. Zároveň minulý týždeň sme diskutovali o správe v Štrasburgu, kde bolo konštatované, že pokiaľ ide o EFSA, tak 91% e, čerpá 15 EU pôvodná a EU 13 iba 19 E, nemohli by sme pri tom spochybňovať a e, nejaké, dávať otázniky na to, čo riešime. My v princípe riešime obrovské nerovnosti, ktoré, z ktorých pramenia veľké ďalšie nerovnosti následné, pokiaľ ide o nerovnosť na pracovnom, na trhu práce, na príjmy a tak ďalej. A je veľmi nevinutné, aby sme v tejto správe sa dotkli tej podstaty parlamentnej debaty, ktorá v tejto chvíli prebieha. A teda aj celoeurópskej debaty. Ďakujem. Áno, pán Javier López, môžete to teraz uzavrieť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa chcel poďakovať všetkým rečníkom, poslancom za ich pripomienky. Som si istý, že prispejú k zlepšeniu tejto správy a k zlepšeniu toho, čo môžem spraviť eh, v nadchádzajúcich pár týždňoch. Tešíme sa na tie pozmeňujúce návrhy a istotne sa dohodneme v jednotlivých veciach. Mám všeobecnú pripomienku, samozrejme beriem na vedomie to, čo zaznelo, ale jedna konkrétna pripomienka ohľadom európskeho rámca. Pán Stevens, pani Stevens o tom hovorila. Nemohla tu zostať už na výbore, ale ona každopádne hovorila o tom, že sa treba pozrieť e, na to, čo môžu spraviť členské štáty a tak, aby všetko fungovalo z pohľadu ich politik. E, samozrejme je tu e, takéto stanovisko, takáto pozícia, ale nechceme, aby to bolo riešenie, kde, ktoré bude napasované pre všetkých. Nie. Tak toto nechceme. Niektoré pripomienky, ktoré zazneli, hovorili o tom, že budeme mať taký spoločný základ pre práva po celej EÚ a nad rámec tohto základu si môžu členské štáty rozhodnúť, čo budú dávať e, navyše, ale potrebujeme takýto, takúto základnú, takúto bázu v rámci celej EÚ. Mm, hovorilo sa o veciach ako materská dovolenka a tak ďalej, to všetko s tým súvisí. E, to, čo máme pred sebou, Samozrejme chceme e, dodržiavať zásadu subsidiarity, ale treba e, vytvoriť taký, takúto základňu, takúto bázu, ktorá môže byť použitá potom na úrovni EÚ, aby sme bojovali proti nerovnostiam. Takisto tu padol odkaz na trh práce, viackrát bol spomenutý trh práce. Je pravda, že treba flexibilitu, flexibilita na trhu práce ale tá sa nie vždy nevyhnutne viaže na nerovnosti, avšak vidíme, že zmeny na trhu práce za posledné roky, tá dualita, duálnosť, ktorá pretrváva na viacerých troch práce, tá prispela k eh, tým nerovnostiam, nakoľko to súvisí so zmenami, ktoré potom následne viedli nejakým interným zmenám na úrovni vzového odmenovania a tak ďalej. To je fakt. A to potom niektoré veci vysvetľujeme len teda nižšími príjmami, ale niektoré veci súvisia aj s kolektívnym vyjednávaním a tak ďalej. To je jednoducho fakt. Budeme sa o tom každopádne ďalej rozprávať počas fázy pozmeňujúcich návrhov. Ďalej, pokiaľ ide o zelených, e, tí prišli s viacerými podnetmi na zlepšenie. Niektoré z nich boli veľmi zaujímavé, hlavne pokiaľ ide o investície. Pán Kalve to spomínal. musíme sa pozrieť nielen na prerozdelenie, ale aj na lepšie a férovejšie, spravodlivejšie prerozdelenie, tak aby sme mohli naplno využiť náš potenciál. Opäť ja som si poznamenal všetky pripomienky. Ďakujem aj socialistom za ich pripomienky. Sergio, ďakujem pekne. Potom tu bola takisto dobrá pripomienka ohľadom eh, povahy samotnej správy. Je nevyhnutné, aby sme zohľadnili presne to, o čom hovoríme a aby sme si zadefinovali, na čo sa chceme sústrediť. Ja názov správy nemôžem zmeniť, no pretože na tom sme sa dohodli. A to je dohoda, ktorá je výsledkom súčinnosti všetkých politických skupín. Dohodli sa na tom koordinátori, čiže nemôžem názov správy zmeniť. Čo ale môžem spraviť je že tam uvedem, že, že, že boj proti nerovnostiam prispieva k posuneniu tvorby pracovných miest. Musíme jasne uviezť, že sa sústredujeme na boj proti nerovnostiam v takejto hospodárskej, ekonomickej situácii. To je tá logika, to je ten prístup, ktorým sa správa riadi. Že takéto príspevky pomáhajú, napomáhajú rastu pracovných miest. To musí byť eh, jasné z toho nášho názvu. Súhlasím s tým, čo ste povedali, pokiaľ ide o výsledky, že nechceme len nejaké politické posolstva, chceme eh, si ujasniť, aké výsledky eh, z tohto budú prameniť. Áno, to je veľmi dobrá pripomienka. A naozaj v súlade s tým, čo robíme. Každopádne budeme na tom eh, nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch pracovať. A všetci k tomu prispejú a ja dúfam, že prispieme k zlepšeniu situácie v samotnej EÚ prostredníctvom tejto správy. Ďakujem. Teraz pani Barone z generálneho rediteľstva EMPL, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne, ja som Manuela Gelin. Najskôr sa chcem veľmi pekne poďakovať za túto správu, ktorú vítame. Riešenie nerovnosti to je naozaj e, stredobodom snách únie nedávne prijatý Európsky pilier pre sociálne práva e, skutočne má za cieľ zabezpečiť sa do uplatňovaných zásad spravodlivé a dobre fungujúce pracovné trhy, ako aj e, systémy zabezpečenia. A riešenie nerovností e, je stredobodom tejto, tejto stratégie, tak z pohľadu riešenia nerovností výsledkov, teda mzdového hodnotenia, ale takisto aj rovnakých príležitostí a myslím si, že máme pomerne silné zásady zabudované v tejto veci, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti, rodovú rovnosť, starostlivosť o deti a vzdelávanie detí a dlhodobú starostlivosť. A hovorím o tom, pretože zazneli v diskusii. Samozrejme, sociálny pilier zohľadňuje subsidiaritu a všetci sú vyzvaní k tomu, aby implementovali tento pilier úroveň EÚ, členské štáty, sociálni partnery. Semester je takisto veľmi dôležitým nástrojom na riešenie nerovnosti. Ročný prieskum rastu na rok 2017 dáva veľa dôrazu na znižovanie nerovnosti a takisto zdôrazňuje dôležitosť daňových systémov pri boji proti mzdovým nerovnostiam, ale takisto vrhol svetlo na iné oblasti, ako je vzdelávanie systémy zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, sociálne zabezpečenia a sú tu viaceré odporúčania, ktoré boli vydané tento rok, napríklad v 8 členských štátoch tu bol návrh 8 odporúčaní, pokiaľ ide o primeranosť a pokrytie tých bezpečnostných sietí, sietí zabezpečenia Okrem toho by som chcel ešte spomenúť, že zatiaľ čo ten pilier stanovuje e, princípy konvergencie smerom hore, alebo tak v rámci e, výboru na sociálnu ochranu prebieha, prebieha aj práca, ktorá sa týka minimálnych miest. Stanovujeme nejaké benchmarkingové hodnoty, ktoré považujeme za dôležité a samozrejme tá skorovacia karta alebo scoreboard prináša viacero ukazovateľov, ktoré by mali byť použité na merania na preskúmanie ekonomického a sociálneho výkonu, výkonnosti, tak aby sme sa ubezpečili, že budeme schopní identifikovať pokrok tam, kde k nemu dochádza. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gelen. E, ten časový harmonogram, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 5. júl zaoberanie sa týmito pozmeňujúcimi návrhmi 30. až 31. august, hlasovanie na výbore EMPL 28. septembra a plenárka november 2017. Toľko k časovému rozvrhu alebo harmonogramu. To znamená, že sme vyčerpali body programu a budeme potom pokračovať o tretej. Po obede budeme hlasovať. Prosím, doneste si hlasovacie kartičky a ďakujem pekne za vašu účasť.